Teraz sa dostávame k spoločnej rozprave. Ide o e, Filipíny. Sú tu tri odporúčania. Pána Broka. A slovo okamžite dostane aj pán Brok. Pán predseda, predseda rady, kolegyne, kolegovia, musíme byť opatrní k dohode s Filipinami, ktorá bola um, podpísaná uh, 12. júla. A keď to zajtra robíme, tak uh, celý uh, súbor uh, štátov to už ratifikovala preto, uh, bude možné, aby uh, táto dohoda vstúpila do platnosti. Uh, tento rok a my budeme hlasovať za to. E, to je najľahšie e, pre ten e, chorvátsky protokol, ktorý s tým súvisí. Si myslím, že musíme naše bilaterálne vzťahy posunúť, pretože je to v našom spoločnom záujme a tiež si myslím, že tento vzťah bude potom osobitne upevnený, keď Filipíny budú postupovať vo svojej ceste k demokracii a respektu tých práv a myslím si, že tento vzťah sa bude môcť e, lepšie formalizovať. A ja si myslím tiež, že Filipíny, ktoré majú viac ako 100 miliónov obyvateľov v srdci juhovýchodnej Ázie, sú pre nás e, veľkým hospodárským a politickým partnerom. Filipíny e, ležia na významných medzinárodných e, trasách pre e, lodnú dopravu a aj leteckú dopravu a preto tá teritoriálna diskusia, ktorá tam prebieha, je dôležitá otázka, kde potrebujeme mm, účastníka pre e, mierové riešenia, preto je dôležité, aby sme s Filipínami rozvíjali dobré vzťahy. Filipíny sú tiež zapojené do mm, tohto teritoriálneho sporu v Čínskom mori a myslím si, že agresívne metódy Číny v tých e, sporných e, vodách e, sú, spôsobujú veľké obavy v medzinárodnom svete a ja chcem obnoviť našu výzvu, aby sa tento spor vyriešil mierovým cestou a na základe medzinárodného práva a tiež si myslím, že e, nesmie sa e, porušovať e, sloboda plavby a chcem vyžadovať od medzinárodných partnerov, aby sa snažili o mierové riešenie a úzkú spoluprácu aj v využívaní zdrojov. Filipíny sú dôležité v boji proti medzinárodnom terorizmu a e, vojenské skupiny e, v južných Filipinách sú e, v úzkom kontakte s juhovýchodnoazijskými a medzinárodnými teroristickými skupinami ako Al-Qaida a ISIS a preto je dôležité, aby sme postupovali proti propagande týchto medzinárodných organizácií teroristické organizácií a myslím si, že v rámci mierového procesu Mindanao bola e, treba dodržovať mierovú dohodu a že e, treba tam pracovať na tom, e, aby sa to prijalo konečne v novom filipínskom parlamente. Nový prezident Filipín prevezme 30. júna funkciu. Myslím si, že niektorí a, a tiež to spôsobilo isté obavy, že ako e, sa postupovať ďalej s e, e, rozvojom ľudských práv, ale domňame sa, že mierový proces Mindanao sa má pokračovať a tiež e, boli e, GSP Plus Trade preferencie sú delené Filipinám a e, to je užitočné pre nich aj pre Európu a myslím si, že to bude príkladom pre ďalšie štáty v Ázii a by sme sa mali snažiť, aby sme e, primeli Filipín k tomu, aby ratifikovali e, ten e, hlavný dohovor a postupovali na ceste k dobrému riadeniu a to e, bude e, predpokladom e, pre štatút GSP+, a ak táto rámcová dohoda bude úspešná, tak Európska únia by sa mala snažiť v dohľadnom čase vyjednať dohodu o voľnom obchode s Filipínami. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Brok. A teraz mám slovo minister Kunders pre, komisie, nech sa páči. Rád by som taktiež poďakoval Elnarovi Brokovi za jeho e, prednesený názor, ktorý tu odoznel. Som veľmi rád, že zdôrazňuje význam posilňovania vzťahov s Filipínami. Filipíny sa podľa mňa niekedy podceňuje z hľadiska významu tejto krajiny. Je to ale pre Európsku úniu kľúčový partner. Máme veľké obchodné kontakty a je to dôležitá krajina, ako ste hovorili, aj z hľadiska strategickej polohy v juhovýchodnej Ázii. Je to krajina, ktorá má veľmi kom- zložitú situáciu vnútorne aj smerom na vonok. Spomínali ste mierový proces Mindanao a toto chcem práve počiarknúť túto mierovú dohodu a dúfame, že povedie aj ku ďalšej legislatíve v tomto zmysle na Filipínach. Vzťahy medzi Filipínami a EÚ, ako viete, vychádzajú, teda majú svoje korene v histórii, v dejinách a máme spoločné záujmy. V tomto roku sme oslavili 25. výročie partnerstva medzi EÚ a Filipínami. Za posledné štvrťstoročie už e, sme rozvíjali partnerstvo v oblasti obchodu predovšetkým, to je tá hlavná zložka, ale okrem toho sa to týka aj bezpečnosti a obrany. A myslím, že je potrebné, aby sme mali priame kontakty medzi ľuďmi a mnohí z nás to poznáme, pretože nakoniec Filipíny exportujú aj prácu a vieme, že aj v Európe sme toho svetkami a Nová dohoda, ktorú ste spomínali, pán Brok, to určite poskytne aj určitý nový impuls, ktorý umožní, aby tento vzťah v nastavujúcich desaťročiach e, sa rozvíjal ďalej. Určite vo sfére politiky to tak bude. Vyhlásenie z 11. marca o, nedávnych, o nedávnom vývoji v juhových Čínskom mori a aj ďalej trvajúca podpora Európskej únie mierovému procesu v Mindanao, myslím, že toto je dôležité a úspešné završenie mierového procesu má nesmierny význam aj vo vzťahu k boju proti radikalizácii. Niektoré skupiny, všetkým Abu Sayyaf, vyjadrili vernosť ISISu a samozrejme Európska únia si želá úzko spolupracovať s Filipínami tým najinteligentnejším spôsobom, aby sme videli, ako filipínska vláda bude efektívne zvládať tieto vnútorné hrozby. Ak mám uviesť príklad, pokiaľ ide o tieto politické eh, pojitka, ktoré máme na Filipíny, tak eh, na regionálnom fóre ASEANu eh, sa zaviazalo vlastne Filipíny, že v roku 2016-17 budú veľmi aktívne postupovať proti radikalizácii, takže uvidíme. Pokiaľ ide o partnerskú zmluvu PCA, E, to bude mať potom e, ďalšie pokračovanie v dohode o voľnom obchode v nastávajúcich rokoch. Takže prvé e, kolo rokovaní o voľnom obchode už prebehlo a od roku 2014 už DSP Plus umožňuje lepší prístup pre Filipíny na náš trh v Európe, to je dôležité. A preto bude potrebné taktiež aby sa uplatnili v krajine aj v praxi príslušné dohovory, ktoré sa týkajú rešpektovania ľudských práv. Takže GSP Plus e, vedie k tomu, že narastá vývoz e, filipínskych produktov do Európy. A ako ste spomínali, pár Brok aj vo svojom príspevku, stále ešte treba urobiť viac. Predovšetkým, pokiaľ ide o dohovor o ľudských právach, ale aj e, v súvislosti s rozhodnutiami GSP+. A spomínali ste to a je to aj vo vašej správe, konkrétne pokiaľ ide o reformu justície a ďalej e, tá bezpresnosť a mimosúdne e, popravy. Eh, letecká doprava je tiež veľmi dôležitá pre naše vzťahy s Filipínami, pretože podnikatelia využívajú toto, eh, tento spôsob dopravy a myslím, že v tomto zmysle je dôležité spomenúť horizontálnu dohodu o leteckej doprave. Myslím, že toto bilaterálnu zmluvu alebo bilaterálne zmluvy eh, zladí celkovo s európskym právom. Ďalej, vývoj na Filipínach. Ešte na Filipínach vidíme veľké rozdiely sociálne. To sa týka aj napríklad v oblasti udržateľného rastu. Multia viacročný indikatívny program z roku, od roku 2014 až 2020 sa týka e, objemu 325 miliónov eur a to je dosť veľký nárast. Je to 2,5 krát väčší nárast v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Čiže budeme úspešne spolupracovať s Filipínami aj v rámci eh, kontaktov s ASEANom. Filipíny sú dôležitým partnerom Európskej únie, sú ochotní pridať sa k našej iniciatíve v rámci eh, e, samitu eu Azie. Je dôležité ešte zdôrazniť aj to, čo spomenul pán Elmar Brok na Margo volieb z 9. mája. Účasť, volebná účasť bola relatívne vysoká a výsledky boli jasné výsledky sú také, aké sú aj vďaka volebnej komisii, vďaka spolupráci odchádzajúcej vlády a Akina. Ja si uvedomujem, takisto ako aj vy, že došlo k e, viacerým vyhláseniam v priebehu predvolebnej kampane aj po nej z úst víťazného kandidáta, ale aj ostatných. Najmä e, zaznel zámer opätovne zaviesť trest smrti. Môžem vás uistiť, že Európska únia je odhodlaná držať sa hodnú od demokracie a právneho štátu. V kontakte s Filipínami sme e, taktiež pripravení byť v úzkom kontakte s Filipínami vo všetkých e, tematických oblastiach. Budeme ich posudovať podľa ich skutkov, nie podľa ich slov. Ehm, zatiaľ ešte nemáme konkrétne informácie o politických plánoch novej vlády. Zrejme na stretnutí 15. júla, teda o dva týždne potom, čo sa nový prezident e, ujme funkcie, sa o tom bude hovoriť podrobne. Čo, čo sa týka ratifikácie e, tejto dohody, e, je to platforma na prehobenú spoluprácu, a institucionalizovaný kontext vo všetkých oblastiach, v oblasti rozvoja, obchodu GSP+, pracovných práv a taktiež v rámci dialogu o ľudských právach. Ďakujem pekne za pozornosť, pán predsedajúci. Ďakujeme pekne, vážený pán minister. A teraz e, nastala chvíľa dať slovo zásudcom politických skupín. V mene EPP pán poslanec Werner Langen, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som sa pridať k obom predrečníkom. Chcem e, oceniť e, prácu kolegu Broka, chcem sa mu poďakovať. A taktiež chcem sa poďakovať pánovi ministrovi za z analýzu otvorených problémov. Ja ako predseda delegácie pre vzťah s ASEANom chcem zdôrazniť uzavretie partnerskej dohody. My totiž vnímame, že došlo k pokroku. E, vieme, že došlo k zmene e, vlády bez preliatia krvi, taktiež poznáme aj všetky ďalšie okolnosti, ale poznáme aj nedostatky, e, najmä obchodné preferencie, ktoré majú za následok, že 65 všetkých vyvážených tovarov sa môžu dovážať e, do Európskej únie bez cla. To e, boli ďalšie pokroky v posledných rokoch. My sme sa sami angažovali v rokovaniach o mierovom procese Midanao s IFL a vyslovili sme polutovanie nad tým, že dohoda už nebola podpísaná. Chceme sa však e, snažiť o to, aby sa to podarilo e, v priebehu funkčného obdobia nového prezidenta a že dohoda o voľnom obchode s Filipínami sa bude môcť potvrdiť aj na základe tejto dohody o partnerstve a spolupráci. Ďakujem pekne všetkým, ktorí sa podielili na tento úsilí. Ďakujeme. V mene skupiny SAD teraz dostáva slovo pán poslanec Betíny. Nech sa páči. Ďakujem. Schválenie e, dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Filipínami je veľmi významnou prožitosťou. Ja ako tenevý spravodajca SAD by som sa chcel poďakovať všetkým kolegom, ale najmä pánovi Brokovi, ktorý zohľadnil pozmeňovacie návrhy, ktoré sme predložili a podarilo sa mu vypracovať vyvážený kompromis ktorý si získal väčšinovú podporu. Schválenie tejto dohody potvrdzuje nárast obchodu, ktorý chceme zaznamenať v kontakte s celým týmto regiónom a taktiež e, to súvisí s otázkami demokracie a ľudských práv. Toto sú základné podmienky uzavretia takýchto dohôd. Táto dohoda súvisí s oblasťou ktorá sa veľmi rýchlo rozvíja. Juhovýchodná Ázia zahrňa krajiny, ktoré rastú o mnoho rýchlejšie než Európska únia a, a taktiež e, ich populácia je veľmi mladá, aktívna, hladná po živote. A filipínsky národ je presne taký, e, majú e, dlhodobé tradičné vzťahy aj so západom, aj keď v krajine sú vážne problémy so zločinnosťou, s právnym poriadkom, a to čiastočne spôsobujú samotné e, sily hm. práva poriadku, ale nemali by sme zabúdať, že je to ešte stále demokracia, ktorá sa drží základných e, zásad e, všetkých slobôd a ľudských práv. Teda upozorňujeme na to, že je potrebné zlepšiť oblasť ľudských práv, taktiež životné podmienky ľudí, životné prostredie, ale vychádza sa z rámca spolupráce s Filipínami Dúfam, že v najbližších mesiacoch táto spolupráca s Filipínami eh, sa bude naďalej posúvať vpred aj v politickej oblasti, v kultúrnej oblasti, aj eh, vo všeobecnej rovine. A dúfam, že nová vláda zlepší situáciu v krajine. Ďakujeme pekne, pán Betíny. A teraz mene skupiny ECR dostáva slovo pán Bas Belder. Ďakujem za slovo odsek 12 uznesenia Európskeho parlamentu o Filipínach má pravdu. Naše obavy ohľadom toho, aký to bude mať dopad na oblasť Čínskeho mora, e, taktiež sú opravnené. Toto súvisí aj so zájmom Filipín, pretože tam sú dôležité obchodné trasy, toto je treba zdôrazniť. Je to dôležitý geopolitický faktor a je treba, aby tam platil medzinárodný e, právny systém. Takže je pravda to, čo sa hovorí v našom uznesení o e, tomto mori, že je potreba, aby prebehlo medzinárodné rozhodovské konanie. Je treba, aby sa to dozvedel aj Peking. A myslím si, že potrebujeme pre Juhočínske more aj e, platný a jednoznačný etický kódex. Takže tam, kde sme situáciu ponechali v roku 2002, musíme teraz znovu nadviazať, aby prebiehala dobrá spolupráca medzi Európskou úniou a Filipínami. Teraz pán Kiučuk za Alte. Въпреки своята сложна географска структура през изминалите години, страната постигна значителен прогрес и не случайно през декември 2014 година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 По отношение на правата на човека, Филипините са образец за другите държави. ľudské práva Filipíny sú v tomto ohľade modelom pre celý región a zratifikovali 8 z 9 dohovorov v tejto oblasti a to je teda investor a partner, sme investor a partner pre Filipíny a dodržiavame zásady zmluvy. Chceme pomôcť Filipínam, aby sa znížila chudoba, aby mohli bojovať eh, s katastrofami, terorizmom a nelegálnym eh, pašovaním ľudí a klimatickým zmenám. Nepodceňujeme eh, teritoriálne nároky Číny v Čínskom mori a tiež vyzývam dotknuté strany, aby sa vyhli neuváženým krokom a vyriešili svoje spory prostredníctvom arbitrážneho tribunálu. pardon. A v roku 2015 sa začali úspešné rokovania a som si istý, že dohoda e, otvorí nové horizonty pre obchod a investície v prospech EÚ a aj celej Ázie. Uh, uh, Ďakujeme a teraz za GUE NGL Kolega také z Hadži Georgiou. Pán predseda, stále znovu sa hovorí, že Európska únia a tretie krajiny by mali nadviazať vzťahy. V tomto prípade hovoríme o Filipínach. Je to krajina, ktorá má veľké problémy, napríklad čo sa týka dodržiavania ľudských práv, princípu právneho štátu a taktiež vývoj situácie v Juhočínskom mori e, vo mne vyvoláva obavy. A sú, boli tam podniknuté kroky, ktoré ohrozujú mier a samozrejme potrebujeme štrukturovaný dialog a myslím si, že tento text by mohol byť ešte vyváženejší, pretože sa tu hovorí iba o agresivite Číny a nehovorí sa tam o USA a o ostatných stranách. Potrebujeme mať dohodu o voľnom obchode so všetkými krajinami tohto e, juhovýchodného azijského regiónu. Myslím si, že by sme mali myslieť na zlepšenie situácie tamojších obyvateľov, zlepšenie životného prostredia. Ďakujem. A teraz za zelených poslanec Reinhard Bütikofer. Ďakujem za slovo. Naša politická skupina podporuje túto partnerskú a dohodu spolupráci a podporí ju. A Filipíny sú dôležitým partnerom pre Európsku úniu v rámci našich partnerstiev a chceme, aby e, so zmenou e, vlády sa táto spolupráca ešte zlepšila, to len v hospodárskej oblasti. Očakávame, že nový prezident bude zodpovednejší, než e, boli niektorí pred ním Máme tam komplikovanú situáciu v jeho Čínskom mori. Tu podporujeme mierový postup. A k tomu si myslím, že patrí aj, patrí aktivity e, z mierčieho výboru UNCLOS, ktorého rozhodnutia musí všetci rešpektovať. Sú tam rôzne polovojenské e, jednotky, ktoré tam bez určité aktivity. To sa naďalej na Filipínach deje a Pangamoro Basic Law taktiež ešte nebolo plne e, ratifikované a dúfame taktiež, že dohovory o pracovnom práve, o práve zamestnancov ľudských právach, že budú plne implementované čoskoro, pretože už boli podpísané vládou. Ďakujem pán e, Fabio Massimo Castaldo za EFDD. Ďakujem, pán predseda. Mm, už vítame túto myšlienku partnerstva s Filipínami, napriek tomu, že sú tu určité problémy, ktoré treba zdôrazniť. Taktiež, e, čo sa týka e, ústupkov krajín GSP plus v súvislosti s ľudským právem. Myslím si, že sme to, to, že to trochu unáhlili, pretože naďalej sa tam policajné zložky chovajú niektorým občanom e, nedobre a taktiež e, sú tam ozbrojené milície, ktoré sa dopušťajú podobných e, činov. E, Samozrejme, nechceme navyšovať napätie v Jihočínskom eh, mori. Tam vidíme, že je to USA proti Číne. Musíme využívať obchod tak, aby sme zastavovali konflikty a nemali by sme sa púšťať, zapájať do územných konfliktov. Mali by sme, nemali by sme takto nahrávať iným mocnostiam. Myslím si, že by sme mali byť že nový prezident by mal byť koherentný a urobiť to, čo slúbil v lete svojej predvolebnej kampane. Ďakujem. A teraz za ANF e pán Mario Borgecio. Ďakujem pekne, pán predseda. Môj názor na túto dohodu naozaj závisí od dôsledkov, ktoré môže mať, môžu byť závažné pre niektoré sektory európskej eh, výroby, hlavne pre moju krajinu, Taliansko. Napríklad dohoda umožňuje Filipínam vyvážať 66 ich eh, výrobkov bez eh, daní, bez taríf, vrátane obuvia. To je problém. Zdá sa, že tu chceme mať nejakú dohodu o voľnom obchode, ale dohoda a každý, kto chce obchodovať s Filipínami, napríklad e, e, Európania, musí mať dohody s miestnymi partnermi, musí mať väčšinové vlastníkona a to nefunguje podľa mňa, pokiaľ ide o dohodu o voľnom obchode. A prezident oznámil masívne investície, ale ktoré malé a stredné podniky na tom budú môcť participovať? Mám veľké pochybnosti. Ďakujem. Pán Milan Mon. Ďakujem za slovo. Filipíny sú dôležitým členom ASANu. Je to krajina, ktorá predovšetkým blízka Európskej únii a zdieľame historicky spoločné princípy a čo rozviac záujmov. Dohoda, ktorú zajtra budeme schvalovať, predstavuje obrovský pokrok, pretože posilňuje politické vzťahy a taktiež vytvára e, základ pre lepšiu spoluprácu, napríklad čo sa týka boja proti klimatickým zmenám, terorizmu a chudobe. Filipíny sú e, zmietané taktiež teroristickými útokmi, aj tam čoraz väčšia prítomnosť Daešu. Táto rámcová dohoda taktiež umožní lepší e, voľný obchod medzi Európskou úniou a Filipínami a nahradí e, tú jednostrannú dohodu, ktorá vstúpa do platnosti decembri 2014. Taktiež je treba, aby Filipíny bojovali proti e, nenahlásenému a nelegálnemu rybolovu. No a na záver chcem povedať, že skutočne vítam túto dohodu, ktorá umožní užšiu spoluprácu Európskej únie s touto dôležitou krajinou e, e, tohto azijského regiónu. Pani Jill, minúta a pol. Ďakujem, pán predseda. Vítam dohodu o partnerstve a spolupráci s Filipínami. Je to základňa pre posilenie vzťahov s touto krajinou a regiónom, ktorý eh, rýchlo získava geopolitickú dôležitosť. Sme zásadný partner eh, obchodný, investičný pre Filipíny, ale pokiaľ ide o TPP a hlavný, eh, hlavnú obchodnú dohodnú z USA, aká veľká je naša sila ak chceme zostať na čele tejto hry, tak musíme napredovať v rokovaniach pre FDA a to musí byť skúšobný kameň pre regionálne dohody s, um, s Východnou Áziou. Čínske more a Čína vyvolávajú uh, napätie a musíme nájsť riešenia pre globálnu stabilitu aj pre náš obchod. Je dôležité, aby sme boli proaktívnejší a viditeľnejší v tomto regióne, ale nie tým, že budeme zatvárať oči pre nedržiavaním e, zákonov na ochranu ľudských práv. Nedávne pripomienky e, prezidenta sú skutočným zdrojom obav pre nás. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ázia... E, juhovýchodná Ázia, hlavne e, Juhočínske more, sú veľmi nebezpečnými oblastiami. Sú to také horúce miesta, ktoré môžu e, každú chvíľu vybuchnúť kvôli mnohým konfliktom, ale na druhej strane sú tam koncentrované e, veľké vojenské zložky. To je teda na margo tých negatív. E, je to ale aj hospodársky tiger, ktorý sa rýchlo rozvíja a preto je kľúčové, aby Európska únia mala silné ekonomické a politické zastúpenie. 100 miliónov katolíkov máme na Filipinách. My chceme mať úzke a dobré vzťahy, mala by to byť priorita a preto vítam dohodu o partnerstve a spolupráci a tiež vítam tú skutočnosť, že sa rokuje o dohode o voľnom obchode. Dúfame, že sa to už čoskoro ukončí. Ďakujem pekne. Pani Moska. Ďakujem pekne, pán predseda. Filipíny sú strategický partner v kľúčovom regióne na globálnej šachovnici. Je tu veľký potenciál pre rozvoj a toto partnerstvo zlepšuje dialog, obchod, spoluprácu v oblasti ľudských eh, právach a tiež strategickú spoluprácu. Partnerstvo a obchodné rokovania by mali viesť k väčšiemu prepojednosti medzi obchodnými požiadavkami a princípmi demokracie a eh, mal by tu byť status GSP+. Slobodný obchod je prirodzený dôsledok procesu, kde EÚ eh, e ide po boku Filipín pri vytváraní úzkých vzťahov s krajinou, regiónom a stratégia musí mať spoločný základ, spoločné hodnoty, z ktorých občania na oboch stranách budú profitovať. Posilnenie spolupráce, posilnenie výmeny. Ďakujem pekne. Máme tu teraz spontánnu rozpravu. A pán Majas má slovo. Ďakujem pekne. Partnerstvo je dôležité aj pre európske podniky, ktoré tam chcú investovať v rastúcej ekonomike. My sa snažíme o ich podporu. A avšak vidíme, že v baniach, v ťažobnom priemysle sa nedodržiavajú pracovné práva ani ľudské práva. 2 milióny detí dokonca musia pracovať. Korupcia je veľmi rozšírená v tejto krajine a okrem iného aj v politickej oblasti a pritom je to na denodennom poriadku. Chudoba na Filipínach eh, eh, je živnou pôdou pre džihadistov. Eh, dohoda o partnerstve a spolupráci s Filipínami sa veľmi priamo dotkne citlivého sektora malých a stredných podnikov, zvýši sa tým nezamestnanosť u nás a to všetko iba v mene ziskov nadárodných podnikov. To by sme nemali pripustiť, aby sa takto porušovali ľudské práva, najmä keď tu ide iba o záujmy eh, nadnárodných podnikov. Ďakujeme pekne. A teraz dostáva slovo v mene eh, vysokej predstaviteľky pre eh, zahraničnú politiku a bezpečnostnú politiku, pán Kunders. Much, e, Ďakujem pekne e, za všetky vyjadrenia v tejto rozprave. Veľmi pozorne som e, si vypočul všetky vaše vystúpenia. Všetko som si pozorne zaznamenal, čo sa týka plnenia dohody o partnerstve a spolupráci a okrem toho aj celkovo vzťahov medzi Európskou úniou a Filipínami z tejto rozpravy si odnášam, že máme spoločné želanie asi sa ďalej rozvíjať vzťahy medzi EÚ a Filipínami a zároveň zaistiť, aby tento vzťah bol založený na našich spoločných záujmoch a hodnotách. Spomenuli ste rôzne témy. Myslím, že rezonovala najmä téma ľudských práv, e, voľného a slobodného obchodu, taktiež situácia v Čínskom mori a tiež otázka mierového procesu na Filipínach. Začal by som otázkou ľudských práv. Obavy súvisiace s tým, že situácia sa nebude monitorovať, podľa mňa sú bezpredmetné. Európska únia neustále vyhodnocuje situáciu v oblasti ľudských práv. A spomenuli sme to aj v nedávnom hodí z roku 2014 o systéme všeobecných preferencií, ktorú sme vám predložili v januári eh, tohto roka. Myslím, že budeme aj naďalej e, celkom iste sledovať e, ďalší vývoj situácie v oblasti ľudských práv aj cez prizmu systému všeobecných preferencií GSP+, a taktiež budeme monitorovať aj vládne kapacity. Nechcem len žiadať e, o kapacity a činnosť Národnej vládnej komisie. V roku 2017 prebehne všeobecná periodická revízia, kde sa budú skúmať všetky záväzky Filipín a na základe dohody PCA, ako viete, vznikne dialog o ľudských právach. Čo sa týka rokovaní o dohode o voľnom obchode, tieto rokovania začali koncom minulého roka. Už prebehlo prvé kolo v máji 2016 a dúfame, že sa nám podarí uzavrieť dohodu, ktorá pokrie celý rad rôznych e, tém, ako viete, v regióne ASEANu. Filipíny sú veľmi dôležitým partnerom, keďže sú štvrtou najväčšou ekonomikou a druhým najväčším trhom v tomto regióne. Obchod e, v sektore služieb e, medzi EU a Filipínami má hodnotu zhruba 3 miliardy, také to bolo v roku 2014. Európska únia je taktiež najväčším investorom na Filipínach na to sa možno často zabúda. Mnohí si myslia, že je to USA, nie, je to Európska únia. Myslím, že otázky, ktoré sa týkajú nekalej hospodárskej súťaže, sú veľmi dôležité, je treba ich riešiť. Isteže že aj v rokovaniach o e, dohode o voľnom obchode hm, taktiež sa do dohody zahrnie aj hodnotenie dopadov pre bilaterálnu dohodu FTA. Bude to zahrnie mnoho rôznych tém a tiež dimenziu ľudských práv ako aj hodnotenie dopadu a udržateľnosti. Ehm, mnohí ste hovorili o externej a internej strategickej situácii na Filipínach aj mimo Filipín. Otázka Čínskeho mora, jeho Čínskeho mora a taktiež e, ďalšie súvislosti. To je predmetom súdneho konania arbitrárneho súdu. 11. marca došlo k vyhláseniu všetkých 28 členských štátov na tému Juhočínskeho mora. Už sme zdôraznili náš postoj, že je potrebné e, e, zachovať e, dodržovanie princípov právneho štátu bez nejakého hrozenia, bez využívania sily a tiež neuprednostňovať jednostranné kroky, čo sú tri hlavné prvky pozície rady v tomto smere. Čo sa týka otázky zvrchovanosti samotnej, tu nemáme oficiálny postoj. Európska únia je zmluvnou stranou dohovorov OSN o práve na morie a máme preto plnú dôveru v postupy, ktoré prebiehajú. Tešíme sa na zverejnenie e, výsledku súdneho konania e, ešte v priebehu leta. E, čo sa týka etického kódexu medzi Čínou a ASEANu, na to sa čaká už dosť dlho. Domnívame sa, že tento proces je najprínosnejší a chceme vyzvať Filipíny aj celý ASEAN, aby sa uberali ďalej touto cestou. Na záver by som sa zdôrazniť, že význam interného mierového procesu na Filipínach je veľmi veľký. Myslím, že to bude jedno z najvýznamnejších meradiel, najmä pre filipínsky národ, nakoľko nová vláda bude schopná zaznamenať pokrok v mierových rokovaniach aj NPA aj v ďalšej druhej oblasti. My tento proces podporujeme v plnej miere. Nemôžeme zatiaľ zverejniť všetky podrobnosti týchto rokovaní, ale e, v každom prípade Európska únia tento proces podporuje a to tiež prispieva k programu stability a mieru, napríklad e, podpora Európskej únie k dohode e, o rozsahle obchodnej spolupráci v hodnote 5 miliónov eur a plnenie tejto dohody už začalo v roku 2015 a naďalej pokračuje. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme. Týmto uzatvárame našu rozpravu hlasovanie.